Takže môžeme začať. Rokovalo sa s politickými skupinami a ja chcel by som vás informovať o zmenách na programe a o rôznych hlasovaniach. Finálne hlasovania k valičku pre spoločnú polnospodárskú politiku. Tam sú správy, ktoré boli preložené na druhé kolo na dnešok. To znamená, že tretie kolo hlasovania, ktoré bolo naplánované na dnes, piatok 23. oktobra, sa ruší aj ohlásenie alebo znamenie e, výsledkov o 21.30. No a na výsledky sa môžete pozerať pozrieť na webovej stránke Európskeho parlamentu. Takže predpokladám, že nikto nenamieta, tým pádom je to schválené. A teraz začnem s ohlásením výsledkov zo včera. Výsledky tretieho kola hlasovania zo štvrtka 22. oktobra nasledujúcim spôsobom. Spoločná polospodárska politika a podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF e a EPFRV Pozmeňujúci návrh 867 eh, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 796 eh, eh, za, schválený, 1001 zamieta sa, 1002 a 1173 zamieta sa, 1003 Zamietnutý 797 eh, schválený, 858 schválený, 1004D schválen, eh, pardon, zamieta sa 798 schválený, 799 zamietnutý, 730 schválený, 800 eh, lomeno 1 schválený, 800 lomeno 2 zamieta sa, 801 schválený. 859 zamieta sa, 802 lomeno 1 schválený, 802 lomeno 2 schválený, 803 schválený, 1144 lomeno 1 schválený, 1144 lomeno 2 schválený, 860 zamietnutý. Ďalej. Pozmeňujúce návrhy e, blok, blok výboru e, zamietnut, e, pardon, schválené, 233 zamietnutý, 207 zamietnutý, 240 zamietnutý, 76 schválený, 241 zamietnutý, 77 schválený, 79D a 242D schválené, 243 plus a 245 zamietnuté, 81 schválený, 82, 244 schválené, 246 zamietnutý, 84D a 247D schválené, 248 zamietnutý, 249 zamietnutý, 93 schválený, 250 zamietnutý, 94 schválený, 251 zamietnutý, 252 zamietnutý, 257 zamietnutý, 288 zamietnutý, 289 zamietnutý, 227 schválený. 183, 211 CP1, 283 CP1 schválené, 290 zamietnutý, 211 CP2 schválený, 283 CP2 zamietnutý. 174, 175, 186, 187, 188D, 211 CP3, 273 CP3 schválené. 292 zamieta sa. 211 CP4 zamietnutý, 291 schválený, 189, 211 CP5, 283 CP4 schválený, 283 CP5 zamietnutý. 190, 191, 211 CP6, D schválené, 212 CP1 293 schválené. 212 CP2 294 schválené. 228 schválený, 192, 193 e, odpadli, 213 zamietnutý, 259 odmietnutý, 258 zamietnutý, 260 zamietnutý, 298 zamieta sa, 261 zamieta sa, 262 zamieta sa, 202 schválený, 230 schválený, 263 zamieta sa, 264 zamieta sa, 284 schválený, 208 odpadá, 1, tiež bezpredmetný 231, zamieta sa 232, zamieta sa 13, schválený 299, schválený 209 a 275, schválené 210 a 276, schválené 30, bezpredmetný 277, zamieta sa 31, schválený. A teraz sa na pár minút preruší schôdza až do 9. hodiny. Ďakujem. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Takže pokračujeme. Prvé hlasovanie. Body, ktoré sú uvedené na programe. Hlasovanie pobeží od 9. hodiny do 4.11 a bude sa postupovať rovnakou metódou. Hlasovať sa bude menovite. A ohlasujem prvé hlasovanie. Môžete hlasovať až do 10.15 a výsledky sa ohlasia 12.45. Ďakujem.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 o zahraničnej e, politike. E, táto správa bola prijatá, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú e, správy k spolnohospodárským výrobkom. Tak tu máme v Änderungsantrag 10 angenommen, Änderungsantrag 56 angenommen, Änderungsantrag 58 ab. Takže 58 zamietnutý, 75 zamietnutý, 76 e, schválený, 102 lomeno 1, e, schválený, 102 lomeno 2, schválený, 120 e, lomeno 1, prvá časť schválený, 122 časť schválený, 132 zamietnutý, 172 schválený, 205 e, prvá časť schválený, 205 212 e, schválený, 266 schválený, 232 schválený, 274 schválený. Pozmeňujúci návrh 267 e, CP1 odmietnutý, 258 D prijatý návrh 267 CP2 obmietnutý. Pozmejúci návrh 259 prijatý, 261 revidovaný e, prijatý, 261 prijatý, 233 prijatý, pozmeňujúci návrh 234 prijatý, tým odpadá e, návrh 71. Návrh 275 prvý ča- prvá časť odmietnutá, 275 druhá časť odpadá, 262 revidovaný, e, zamietnutý, 72 prijatý, prijatý. Návrh 255 odmietnutý, 235 revidovaný prijatý. Tým pádom odpadá pozmejúci návrh 79, návrh 80 prijatý, pozmenujúci návrh 81 prijatý, 268 odmietnutý, pozmenujúci návrh 82 prijatý, 236 prijatý, tým pádom odpadá návrh 84. Pozmejúci návrh 263 revidovaný prijatý a tým pádom odpadá pozmejúci návrh 89. 237 prijatý, tým pádom odpadá návrh 90. Návrh 269 prijatý, a tým sa rušia pozmeňujúce návrhy 109, prvá aj druhá časť. Pozmeňujúci návrh 270 odmietnutý, 110 prijatý, pozmeňujúci návrh 231 odmietnutý, pozmeňujúci návrh 237 prijatý, tým pádom sa ruší návrh 114, pozmeňujúci návrh 239 prijatý, tým sa ruší návrh 117. Návrh 276 revidovaný, odmietnutý. Pozmeňujúci návrh 240 prijatý, prijatý, 241 prijatý. Pozmenujúci návrh 242 e, prijatý, tým odpadá pozmenujúci návrh 122 e, e, aj 271, 272D odmietnutý, 123 prijatý, návrh 243 prijatý, 273 odmietnutý, 126 prijatý a pozmenujúci návrh 244 prijatý, návrh 128 sa ruší, 245 prijatý, tým pádom sa ruší návrh 129. Návrh 246 je prijatý, 277 revidovaný je odmietnutý. 250 je prijatý, 158 odpada, 264 je, eh, sa, eh, je zamietnutý. 250, eh, pozmeňujúci návrh 250 je prijatý, tým sa ruší 158, pozmeňujúci návrh 264 odmietnutý. Pozmejúci návrh 165 je odmietnutý, 254 prijatý, 278 bol prijatý a tým sa rušia pozmejúce návrhy 180 a 181. 252 prijatý a tým sa ruší návrh 183. Pozmeňujúci e, návrh 253 bol prijatý, tým sa ruší 187 aj 188. Pozmenujúci návrh 229 bol odmietnutý, 3 prijatý, 265 odmietnutý, 279 odmietnutý, návrh 280 odmietnutý, 230 odmietnutý, ach, e, osmička prijatá a 256 prijatá a e, bude sa pokračovať o 1 e, hodine 15. minúte. Der Präsident! Pán predseda. Takže pokračujeme v... Takže ohlasujem druhé kolo hlasovania. Budeme hlasovať o spisoch, ktoré máte uvedené v programe. Hlasovať sa bude 13, 15 a 14.30. Je to rovnaký postup ako e, pri minulých kolách hlasovania. Už sú to všetko menovité hlasovania. A týmto otváram druhé kolo hlasovania. Máte čas do 14.30 a hlasovanie bude potom ukončené oznámenie výsledkov prebehne o 17. hodine. Thank you. I thank you. I, yes, I take that. Sitzung ist wieder aufgenommen. Otváram opäť zasadnutie. Oznámime výsledky dnešného druhého kola hlasovaní. Správa pána Jara, spoločná poľnohospodárska politika, podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV. Návrh komisie v pozmenenom zmení bol schválený. Pokiaľ ide o správu pána Jara, je tam ešte postupenie príslušnému výboru, to bolo schválené. Potom správa Müller, spoločná poľnohospodárska politika, financovanie, riadenie, monitorovanie. Návrh komisie v pozmenenom zmenení bol schválený a takisto bola, bolo schválené postupenie príslušnému výboru tejto správy. No a potom je tu ešte posledná správa Erik Andrew, spoločná poľnohospodárska politika, zmena SOT a ďalších nariadení. To bolo takisto v pozmenenom znení schválené a takisto bolo schválené postupenie príslušnému výboru. Zápisnica plenárneho zasadnutia z 19. oktobra bude predložená predsedníctvu na schválenie a ak nebudú žiadne pripomienky a výhrady, postupíme zápisnicu príslušným útvarom. Predseda ma ešte poprosil o nasledovné vyhlásenie. V mene predsedu parlamentu aj v mojom mene a ostatných kolegov a kolegyň chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom Európskeho parlamentu. Ďakujeme všetkým, ktorí umožňujú dennodenne, aby parlament mohol pracovať. Bez vás by neboli poslankyňa a poslanci schopní vykonávať svoj mandát a zastupovať občanov v týchto časoch, kedy musí byť demokracia chránená, musí byť ťažiskom nášho života. Ďakujeme za vašu profesionálnu prácu a veľkú nasadenosť. Tým prerušujem plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.